napätú situáciu, pretože vidíme, že 9.45 kolegium komisárov prijalo predbežný návrh rozpočtu a ďakujeme vám veľmi pekne, pani komisárka, že túto citlivú tému ste ochotná s nami hneď prediskutovať. Ja by som chcel pripomenúť, že k správe pána Fernandéša vyjadril, alebo v tejto správe vyjadril parlament svoje priority v duchu usmernení, ktoré sme prijali už v marci. No a včera sa uskutočnilo stretnutie medzi inštitucionálnej pracovnej skupiny o platbách a skonštatovali sme, že do konca roku 2015 suma 24 miliárd v porovnaní s koncom roka 2014 zmenila 20 miliárd. A v konci roka 2016 to bude to budú 2, 2 miliardy. Čiže to znamená, že môžem skonštatovať, že, alebo ja mám dojem, že tento rok diskusia o týchto platbách už diskusie o návrhu rozpočtu nebude komplikovať. Vy ako členovia výboru ste obdržali e-mailom tento návrh o 9.59, čiže fungujeme v reálnom čase, tak povediať vážená pani podpredsednička komisie, ďakujem, že ste prišli a dostávate slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem byť s vami. My sme veľmi vďační výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, že ste umožnili komisii okamžite predložiť návrh rozpočtu na rok 2016 o tom, čo bol prijatý na komisii, pretože parlament v minulosti nám vyjadril akú podporu a samozrejme s ňou rátame aj do budúcnosti. Dovolte mi najskôr naznačiť, alebo tak načrtnúť, čo myslíme, že bude rozdielne od eh, alebo teda v rozpočte 2016. Zatiaľ, čo je to rozpočet nového viacročného finančného plánu a je to prvý návrh rozpočtu komisie Žana Kloda Junckera. Hovorí sa, že to je naša príležitosť nejak zosúľadiť rozpočet s politickými usmerneniami pre zamestnanosť, rasta, politickú férovosť. A ďalej je to rozpočet, ktorý podporuje hospodárskú obnovu, ktorá začala už v roku 2015 poprvýkrát všetky členské štáty s výnimkou e, Cypru zaznamenávajú rast, no a v roku 2016 očakávame rast v celej EÚ 2,1%, v eurozóne viac ako 1%, no a rozpočet EÚ prispeje k e, obnove. Hlavne čo sa týka obnovy pracovného trhu, znižovania nezamestnanosti v členských štátoch. Po tretie, v tomto rozpočte sme sa veľmi intenzívne venovali tým, že chceme podporiť aktivity EÚ, riešiť nové výzvy, hlavne výzvy, ktoré sú externé a vyplývajú z kríz v našom susedstve, z konfliktu na Ukrajine, Sýrii, Iraku a dopad, ktorý má táto nestabilita z hľadiska migrácie. A iste viete, že keď sa uskutočnili diskusie o platobnom pláne, tak sme uznali, že externé aktivity, dodatočné platobné prostriedky, tá situácia bola veľmi dramatická v roku v návrhu rozpočtu 2016, to riešime 28-percentný nárast hľadieb eh, pre externé aktivity a 36 nárast pre migráciu. Prejdem k tomu v detailoch eh, k rozpočtu. No a v neposlednom rade, a to ste povedali už aj na úvod, eh, celkom správne, do návrhu rozpočtu 2016 sme zaradili platobný plán, aby sme v roku 2016 vyrovali nesplatené eh, platby v súlade s cieľom 2 miliárd, tak ako to je v našej dohode. Takže 21,5 miliardy je určených eh, na splatenie tých nesplatených čiastok. Takže aké sú kľúčové eh, čísla v návrhu rozpočtu, čo sa týka záväzkov, je to 153,5 miliardy, je to 0,4 eh, HNDEU. Treba povedať k tomu, že ak zneutralizujeme reprogramming záväzkov z roku 2015, tak výsledkom bude malý nárast, tam 2,4%, ale ak nebudeme neutralizovať eh, programming, tak eh, zaznamenáme zníženie, pretože 21 miliard záväzkov presunieme, ktoré prijaté v rozpočte roku 2015. Máme pohodnú maržu 2,2 miliardy v oblasti záväzkov, s využitím globálnej marže pre záväzky 351,4 milióna a nástroja flexibility 124 miliónov. Platby. Toto je lepší rozpočet ako rozpočet na tento rok a predchádzajúci rok 143,5 miliardy je to 0,98 HND EU a znamená to nárast o 1,6 opätovne sme konsistentní a nechali sme vhodnú maržu, tak aby sme mohli konať. Ak to bude od nás očakávané vo výške 1,6 miliardy a nástroj flexibility v platbách dosahuje výšku 45,7 milióna. No, samozrejme budeme musieť mobilizovať všetky na plnenie potrieb a je tu tlak vyplývajúci hlavne z aktivít v oblasti migrácie čo sa týka priorít rozpočtu, ako som už povedala na úvod, je to zosúladené s prioritami, ktoré ste podporili aj vy pre novú komisiu. E, pracovné miesta, rast a investície, podpora európskeho hospodárstva, takmer 66 hm, polovica rozpočtu ide práve týmto smerom. FC Horizon 2020, nástroj Connecting Europe, podpora energetickej únie, digitálny jednotný trh, iniciatíva pre zamestnanosť mládeže. My chceme, aby rozpočet bol prepojený, e, rozšíril a prehlbil e, vnútorný trh, pretože vieme, že to je hlavný zdroj našej konkurencieschopnosti. Po druhé, reakcia na nové e, vývojové tendencie a posilnenie globálnej Európy riešenie migračných tlakov. A to je kapitola 3 a Globálna Európa, kapitola 4. Po tretie, e, stabilné finančné riadenie. Stále zažívame ťažké časy a obyvateľi od nás očakávajú, že budeme manažovať ich peniaze zodpovedne. To znamená, že štvrtý rok e, za sebou sa snažíme o 1% zníženie personálu. A ako viete, z predchádzajúcich stretnutí s výborom vyvidujeme eh, efektivitu, tak aby sme mohli urobiť viac za menej, tak aby sme lepšie plnili naše úlohy. Eh, sme na ceste udržateľného rozpočtu. Všetci sme strávili eh, veľmi veľa hodín s platbami a snažili sme sa to dodať do nového viacročného finančného rámca, ako vidíte, tak tá bolesť priniesla svoje výsledky a rozpočet je udržateľnejší. Takže kam budú plynúť prostriedky v roku 2016? Ja sa ospravedlňujem, viem, že sa je to relatívne neprehľadné a ťažko sa v tom orientuje, ale máte to vytlačené, takže vidíte presné rozdelenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 a my predkladáme záväzky a platby navrhované v rôznych kapitolách a ako je to, to vyzerá v porovnaní s rokom 2015. A je veľmi dôležité vykonať z tej úpravy, pretože rok 2015 dostal podporu z opravného rozpočtu pre e, záväzky, tých 21 miliard, ktoré sme presunuli z roku 2014. Takže ja sa snažím ukázať a naznačiť percentuálny nárast E, ktorý máme takmer vo všetkých, e, vo všetkých e, kapitolách. Platí to pre záväzky ako aj platby. A to s neutralizovaným reprogramingom. Takže vidíme, že hospodárska, sociálna a teritoriálna kohézia v záväzkoch to kleslo takmer o 16%, ale v skutočnosti sme o 3,5% e, zrástli. Je to ten shift, tie miliardy isté. Dúfam, že všetci rozumiete. Takže v tejto pravnej tabulke vidíme červeným je vyznačené, vyznačené že keď vyrovnáme e, ten, ten presun záväzkov z roku 2014 na 2015, aké, aké je reálne porovnanie e, rokov 2015 a 2016. Takže veľmi jednoducho povedané, celkovo zaznamenávame nárast o 2,4 pre záväzky a 1,6 pre platby. Toto je samozrejme pomerne malý nárast, ale minimálne sa nám darí pozdraviť. Rozpočet podľa mňa oveľa dôležitejšie je oveľa dôležitejšie. No a ospravedlňujem sa ešte, tu sú ešte marže, e, ktoré sme nechali v platbách a záväzkoch. Všetci si spomínate iste počas rokovaní o právnom rozpočte na rok 2014 a rozpočte na rok 2015 Komisia zaviazala, že predloží e, rozpočet 2000, na rok 2016, kde necháme istý priestor, kde nebudeme marže vopred vyčerpávať a to sa nám aj podarilo. A ja by som chcela e, poďakovať všetkým službám komisie a hlavne tým, e, ktoré majú na starosti tie veľké kapitoly, veľké časti. Chcem poďakovať za ich prácu a váš predseda vaša neobľudnosť tom, aby sme e, naše predpovede e, robili lepšie, sa vyplatilo. Takže na ďalšej strane vidíme e, platby. No a tu vidíme, že sa uberáme správnym smerom a to cestou nových programov, ktoré postupne narastajú a staré programy e, postupne sú ukončované alebo zatvárané. A je veľmi dôležité, že e, tento posun e, je reálny, pretože ak by neexistoval, tak v tom momente by sme vedeli, že jeho pána de Prezisa bude mať väčší výkyv, ako by sme očakávali. Inými slovami, opätovne by sme mali množstvo faktúr, ktoré by bolo veľmi ťažké uhradiť. Takže ja by som vás chcela uistiť, že momentálne znamená nárast o 80% pre platby nových programoch v porovnaní s rokom 2015. Takže diel v roku 2016 nových programov je 39%, bolo to 22 v roku 2015. Takže my vyvíjame ďalší tlak na potrebné vykonávanie programov, ktoré eh, nám umožní to, toto postupné uplatňovanie a vyhneme sa nepríjemnému zatváraniu starého programovacieho obdobia. Ďalšia strana sa týka našich administratívnych eh, prekážok alebo administratívnej záťaže. Vidíme, že eh, vidíme tu jednotlivé výdaje podľa inštitúcií, komisia e, e, zaznamenala nárast o 1,5 Miesta, kde nárast je veľmi medzený, to je rada a hospodársky, Európsky hospodársky a sociálny výbor v niektorých oblastiach je odôvodnený nárast, ako v prípade Európskeho súdneho dvora, na základe rozhodnutia zvýšiť počet sudcov v ESVČ kvôli obrovskému nárastu turbulentných udalostí v našich sused, našom susedstve e, narastli náklady. Špecificky to poviem rozhodnutie otvoriť delegáciu v Iráne s ohľadom na stav rokovaní a konečne implementovať záväzok otvoriť delegáciu v Mogadišu. A delegácia v Mogadišu je veľmi drahá kvôli bezpečnostným podmienkam. Oni prispievajú k nárastu v rámci SVČ. My žiadame kolegov SVČ, aby boli veľmi opatrní a v nadchádzajúcich rokoch, aby sa snažili prijímať úspory, tak aby to nebol e, trend, ktorý bude pretrvávať aj v nadchádzajúcich rokoch. Samozrejme v niektorých oblastiach, v niektorých agentúrach, napríklad Frontex, agentúry, ktoré sa zaoberajú migráciou, je pochopiteľný tlak. Je to pre nás jasná priorita. Ja už nebudem sa ďalej zaoberať týmto grafom. V každom prípade je pochopiteľné, že by som boli veľmi vďační parlamentu, ak by e, sa tam pridal e, v rámci tejto oblasti. No a čo nás čaká ďalej, ako všetci vieme, uskutoční sa čítanie na Rade a v Európskom parlamente. A ako vždy, my budeme e, to počas roka aktualizovať. Posielame právny list o výdavkov v polnohospodárstve chceme využívať trialógy a špecifické medziinstitucionálne stretnutia. A chcela by som upozorniť na dva prípady agentúry. Veľmi dôležité pre nás venovať sa agentúram. Ak dovolíte, tak ja som presvedčená, že musíme vykonať detailnú analýzu toho, ako je možné v rôznych kategóriách štruktúrovať agentúry a tak s nimi zaobchádzať. Napríklad agentúry, ktoré e, sami e, získajú peniaze splatené za služby, ktoré poskytujú na tieto agentúry. Mali prirodzený rast, ktorý je rozdielny od e, toho, tra, toho tradične, tradičného tradične manažovaného rastu ako iných agentúr. A ak by sme vykonávali opatrenia výkonnosti týchto agentúr a prísne opatrenia, aby riadili svoj rast, čo by bolo oveľa prirodzenejšie, ja by som bola rada, keby sme v tomto dospeli k dohode. E, tiež existujú agentúry, ktoré zaznamenávajú rasta kvôli podnikateľským faktorom, obchodným faktorom, ako napríklad Frontex, agentúra pri migráciu. A opätovne treba mať diferencovaný, diferencovaný prístup k agentúram. Avšak my si nemôžeme dovoliť nejaké univerzálne riešenie, pretože to umelo obmedzuje e, možnosť agentúr poskytovať služby, alebo, ale ospravedlňujem sa, ja som mal hovoriť o téme, a ja som chcel tomuto povedať len toto, že musíme využívať medziinstitucionálne stretnutia, aby sme riešili niektoré z týchto záležitostí ďalej. Koncom jesene sa uskutočnia rozpočtové rokovania e, 29. oktobra až 18. novembra sa uskutoční alebo je obdobie na e, zmierovacie konania. Dúfam, že to využijeme produktívne a to celé toto obdobie nie je len posledné, po obede posledný večer, tak aby sme dospeli k rozhodnutiu o rozpočte ešte predtým, než hodiny odzvonia polnoc 18. novembra. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne za možnosť, že som vám predstavila rozpočet. No a samozrejme, je tu Silváno, ktorý mi pomôže, ak budú nejaké detálne otázky, aby sme ich mohli dnes zodpovedať. Ďakujem pekne. Merci pour cette présentation. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. My sme tiež zistili, že um, to je váš prvý rozpočet, váš konkrétny rozpočet. Uh, určite ste s tým mali veľa práce a určite ste sa snažili uh, to vypracovať s veľkou starostlivosťou. Ďakujem vám za túto prezentáciu na základe vašich ďalších e, povinností. Predpokladám, že okolo 11. sa s nami budete musieť rozlúčiť. Ak by to bolo možné, tak by sme boli radi, keby ste nám ešte odpovedali na naše otázky. Budeme sa preto snažiť byť struční vo svojich vystúpeniach. Tento rozpočet um, postaví um, do ťažiska pozornosti fond FC a Ehm, v um, už včera sa hovorilo o tom, že by sa mala konať rozpráva. Pán Fernández ako prvý dostáva slovo. Mm. Salut la Ďakujem pekne. Vítam vás, pani podpredsednička, a budem ďalej hovoriť po portugalsky. Ďakujem pekne. Rád by som sa vám poďakoval a taktiež pánovi predsedovi a všetkým kolegom, všetkých by som rád pozdravil a Najmä by som rád poďakoval predsedovi komisie, pretože sme viedli um, ďaleko siahle diskusie aj o fonde FC a sme teraz uh, všetci v najlepšej forme na to, aby sme pre tento rozpočet urobili čo najviac a taktiež pre EÚ. Uh, to môžeme v podstate konštatovať každý rok. Rozpočet EÚ je obmedzený aj na základe zmluv a um, každoročného finančného rámca. Nebude to príliš veľký rozpočet. Čo sa týka platieb, tak to zodpovedá menej ako 1% HNP. Je to 0,98% a aj ak by sme si teraz pozreli platobné záväzky, tak zistujeme, že znova ide o približne 1%, asi 1,4% HNP, čiže toto číslo ukazuje, do akej miery je tento rozpočet obmedzený, čiže ak si to porovnáme s rozpočtom USA, tam ide o 20% HNP, ale neznamená to, že nejde o dôležitý rozpočet. On je dôležitý. A čo sa týka pladieb, Tam máme 400 miliard eur, to je veľmi vysoká suma a práve preto potrebujeme dobrú správu a administratívu. Ja som veľmi rád, že tento rozpočet, ktorý sa týka najmä investícií a obsahuje ich, že sa tu e, zohľadnia rozpočtové výdavky na výskum, vývoj, podporné programy sa tam objavujú, ale zároveň sú tam aj priority. Napríklad um, mám na mysli situáciu so zamestnanosťou malé a stredné podniky a podnikateľskú sféru. To, to sú tie tzv. 3S v angličtine um, je dobré, že v položke 1a došlo k navýšeniu prostriedkov. Sú to obsiahnuté dôležité programy pre rast a zamestnanosť a ja som veľmi rád, že čo sa týka platobných záväzkov, došlo k navýšeniu práve v tejto položke, ktorá je veľmi dôležitá. A aj pri platbách v 1a toto konštatujem. Aj interná solidarita sa musí spomenúť, tá je tiež veľmi dôležitá, okrem týchto troch S, ktoré som už uviedol, čiže aj e, solidarita, interná solidarita je dôležitá a preto je dôležitá položka 1B, pretože tam ide o politickú aktivitu, ktorá prispieva k posilneniu európskeho hospodárstva a som rád, že môžeme skonštatovať, že práve pri um, platobných záväzkoch došlo k navýšeniu prostriedkov. Neviem, či uh, v porovnaní s prostriedkami z roku 2015 došlo k pozitívnemu posunu, to si musíme ešte detálnejšie preveriť. Ešte sa chcem venovať ďalším prioritám. Externá solidarita. Aj tam by som sa rád poďakoval komisii, pretože položka 3, rubrika 3, bezpečnosť, tak tam máme navýšenie, ktoré je tiež jednoznačné a aj v rámci European Global Europe eh, tam tiež došlo na, k navýšeniu prostriedkov. Ja som spomenul externú solidaritu a je dôležité eh, že sme na túto externú solidaritu nezabudli. Teraz sa chcem venovať konkrétnym aktivitám a tieto konkrétne činnosti, to je, ako už bolo povedané, navýšenie v tretej rubrike rozpočtových prostriedkov až o 17,5 To je najsilnejšia zmena oproti minulosti a aj položka Global Europe, aj tam sa výrazne navyšil rozpočet, čiže ukazuje to, že EÚ pokladá za dôležité, čo sa deje v Stredomorí, čo sa deje v oblasti humanitárnych kríz. Pre, pretože zistujeme, že um, aj to, čo sa deje v Ukraji- na Ukrajine, uh, nás musí zaujímať. Nemáme teda k dispozícii úplne detailné informácie, nemôžeme všetky detaily spomínať, nemôžeme teraz uh, spomínať do detailu, v ktorých jednotlivých riadkoch uh, sa tento rozpočet navyšuje. Nevieme presne, ako to vyzerá s Frontexom alebo s ďalšími programami. Uh, s týmito rubrikami je to v spojení ale jednoznačne potrebujeme podrobnejšiu analýzu aj posilnenie plánu FC, Junkrovho plánu, ako je známy. Na tom ešte pracujeme, touto témou sa zaoberáme a dúfame, že tento plán bude mať dopady. A dúfame, že dnes, več- dnes večer budeme môcť dosiahnuť kompromis týkajúci sa FC. Ale teraz by som rád ešte uviedol, že Túto prezentáciu vítam, ale ako už bolo povedané, potrebujeme ešte podrobnejšiu analýzu a sme si vedomí toho, že tento rozpočet je obmedzený, aj taký musí byť, ale každopádne urobíme všetko preto, aby záväzok ktorý máme v rámci viacročného finančného rámca aj pre budúce roky, aby sme urobili všetko preto, aby sme tieto finančné prostriedky flexibilne využili pretože Európsky parlament akceptoval schválenie tohto viacročného finančného rámca, ale s tou dôležitou podmienkou, že flexibilitu využijeme na maximálnu možnú mieru a všetky nástroje, ktoré s flexibilitou súvisia. A ostatné inštitúcie by na to nemali zabúdať. Musíme neustále radu na to upozorňovať, že aj ona zobrala na svoje plecia tento záväzok že sa zaviazala fungovať flexibilne, aby sme e, mysleli aj na záväzky v rámci MFS a na to, že to, čo sme si vzali na plecia, nebolo prepracované. Treba to e, tomu dostať, treba to splniť, preto stále opakujeme túto vetu. to, čo bolo schválené, sa musí aj zrealizovať. Záväzky, sľuby sa musia dodržať aj voči občanom. My to požadujeme od nás samých, od Európskeho eh, parlamentu, ale aj od našich partnerov. Ďakujem. Merci. Je vais demander monsieur... Ďakujem. Pán Depré, prosím, ako správodajca k jednotlivým ďalším plánom. Ah, merci. Merci, monsieur le président. Euh, je m'attends Ďakujem, pán predseda. Ja som si myslela, že bude hovoriť najskôr niekto iný, ale ďakujem za udelenie slova. Pani podpredsednička. Vy ste sa na mňa odvolávali. Ja nie som integristom, čo sa týka rozpočtu. Ide mi o serióznosť rozpočtu, dôveryhodnosť inštitúcie, ktorá sa meria na základe dodržiavania záväzkov. A toto si myslí aj väčšina našich kolegov. Teraz moja prvá reakcia na váš návrh rozpočtu. Ukázali ste dobrú snahu, toto um, oceňujeme pri prvom návrhu rozpočtu. Ide o rozpočet uberajúci sa novým smerom. Uh, chcem prezentovať niekoľko komentárov. Poprvé, k maržiam, ktoré nám tu ešte zostali. Zdá sa, že táto marža je dosť veľká, pretože paralelne bežia rokovania k strategickému investičnému fondu, ja si myslím, že väčší priestor je tam k dispozícii, ktorý by sa mal užitočným spôsobom využiť Um, v prospech niektorých záujmov parlamentu. Paralelne k tomu bežali um, rozhovory, čiže myslím, že v tomto by ste mohli výjsť v ústretí parlamentu. Samozrejme, že som to myslel žartovne, čo sa týka väčšieho podielu rastu a zamestnanosti Horizon 2020 a CEF Rád by som to tu predniesol v humornom tóne. Bolo by naozaj dobré, keby ste sa trošku viac snažili, čo sa týka disponibilných marží, pretože to, čo tu je popísané, musí e, zodpovedať aj rozpočtovým prostriedkom, ktoré budú potom pridelené. A čo sa týka personálu, o tom sme hovorili už včera, čiže zníženie o 5 tam si musíme byť na čistom. Už e, som e, o tom viedol rozhovory so spolupracovníkmi, čiže zníženie personálu aj v rámci súčasných misií. Myslím si, že všetky inštitúcie by k tomu takto mali pristupovať vrátane Európskeho parlamentu. Ale ak si stanovíme nové priority, tak potom niektoré inštitúcie budú mať väčšiu maržu pre premiestňovanie personálu než iné. A ja si preto myslím, že v rámci nových priorit by sme mali byť flexibilnejší, čo sa týka zníženia o 5 Aj tam ste naznačili zaujímavé e, cesty, ako by sa to dalo vyriešiť a my by sme ich mali naozaj zrealizovať v rámci nasledujúcich rokovaní teším sa zo snách v tretej rubrike o otázka bezpečnosti. Ide o mobilizáciu prost- Ide o mobilizáciu prostriedkov, ktoré sú dôležité na plnenie cieľov v rámci rozpočtu by sme nemali byť príliš ob- obmedzený a v porovnaní so situáciou, ktorú musíme zvládnuť ešte do konca roka a na, začiatok, e, na začiatku budúceho roka um, by to malo byť primerané. Teraz k štvrtej rubrike zároveň chcem povedať, že e, musíme ešte popremýšľať o niektorých faktoch, Delegácia v Teheráne by mala začať fungovať na základe toho, čo sa tam v súčasnosti deje. Musíme o tom určite hovoriť, ako k tomu pristúpime. A čo sa týka primeranosti v súčasnej situácii, aké prostriedky by sme mohli na túto úlohu vyčleniť? Pán predseda, toľko moje komentáre samozrejme s výhradou um, ďalšej budúcej kritiky, potom ako si to uh, prečítam podrobnejšie. Ďakujem pekne. Support aux rêves que nous allons mener jusqu'à ce soir. Ďakujem za podporu Pán Fernández, dúfame, že tento pozitívny duch prevládne až do dnešného večera. Pani podpredsednička, vy um, um, ste pôvodcom tohto optimistického tónu. Teraz ďalší kolega, prosím. Ďakujem pekne. Uh, škoda, že ste mi predtým nedali uh, slovo pred kolegom, pretože inak by som nemusela uh, respektíve teraz už len zopakujem to, čo bolo povedané. Ako všetci sme si aj mysleli, respektíve rozmýšľame aj nad FC. Ja som myslela, že e, tých je 2,2 miliardy, že to by sme mohli žiadať od FC. Pretože naša skúsenosť, e, respektíve vieme, aká je naša skúsenosť e, s e, komisiou a myslíme, že nikdy vlastne tie 2,2 miliardy neboli použité. Momentálne FC je samozrejme našou prioritou. Ak sa pozriem na ten papier, na priority, hovorí sa tu o zamestnanosti, o raste, o investíciách a to, je presne, to sú presne priority parlamentu. A e, toto sme tiež odhlasovali pri tých všeobecných usmerneniach. A potom, keď ideme do detajlov, hovorí sa tam o EFSI, ako už pán Dupre povedal, o horizonte 2020 a o Connecting Facility. Toto je tak trošku možno ob, stávajú sa obeťami EFSI, ale mm, moju pozornosť pritiahlo niečo iné. E- iniciatíva mm, pre zamestnanosť mladých. E, samozrejme, nemáme teraz veľa času, ale keď som sa pozrela na ten riadok pre túto iniciatívu, nič tam nebolo nové, bolo tam 0 e, eur pre e, záväzky. Možno, že som sa pomýlila, pretože som rýchlo e, hľadala tie informácie. Nové tam bolo niečo len pri platbách z roku 2014 na rok 2015, ale nič vlastne nové pre tú iniciatívu pre zamestnanosť mladých. Takže zdá sa mi, že je to tam trošku také limitujúce aby som to nepoužila nejaké silnejšie slovo. Takže ja dúfam, že toto bude len nejaká taká chyba a že e, budeme sa skutočne venovať tým prioritám a že sa budú odrážať aj v tom rozpočte, pretože samozrejme sú tam tlaky migračných tokov a všetko, čo tam má dočinenia s e, tou kategóriou 3 a 4, tak samozrejme to sú priority. Sú to tie také veľké kapitoly, ktoré historicky boli poddimenzované finančne. A samozrejme, e, postupne sa to tam zvyšuje, v niektorých prípadoch až o 20 a to je skvelé, to je veľmi dobrý krok, ale musíme tiež venovať pozornosť tomu, aby tie politické priority e, boli odrazené aj v rozpočte, e, tak ako žiada aj tento parlament no, dúfam, že budeme mať nejaké šťastie teda, že sa dostaneme k dohode a že budeme mať jasné v týchto číslach, aby sme videli, ako, aký vplyv to bude mať na Connecting Facility aj na Horizon 2020, aby sme prostredníctvom toho rozpočtového procesu tiež adresovali niektoré škrty, ku ktorým dôjde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Miriada. Oh, Ashworth, Pán Ashworth, prosím, vy zastupujete pána Kolmeho. Prepačte, prosím. Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa vám poďakoval za prezentáciu vášho rozpočtu. Rád by som povedal, že som veľmi povzbudený, veľmi dobre naladený. Mám dve pripomienky týkajúce sa záveru vašej prezentácie Um, sú tam dve kľúčové slova. Uh, lepšie zacielenie a lepšia disciplína. Toto je hudba pre moje uši. Ďakujem vám za toto. Čo sa týka lepšieho zacielenia, tam uh, by som vás rád citoval, aby sme dosiahli viac s menšími prostriedkami. Celkom určite súhlasím. Vy ste sa dotkli súčasných víziev, ako napríklad imigrácia, Ukrajina, pracovné miesta. Myslím, že ste veľmi realistická vo vašej prezentácii. Rád by som si ešte pozrel detaily. A bol by som rád, um, keby sme potom diskutovali o tom, ako môžeme lepšie fungovať v rámci jednotlivých agentúr. Vy ste to tiež uviedli. Čo sa týka disciplíny, tak tiež vítam vaše komentáre týkajúce sa vašich návrhov, čo sa týka nezaplatených faktúr ku koncu roka 2016 by sa to malo znížiť na 2 miliardy. To je veľmi optimistický výhľad. Ja dúfam, že sa to podarí a myslím si, že život je trošku náročnejší než tá optimistická predstava, ale obdivujem vašu snahu a zámer dosiahnuť toto číslo, pretože to naozaj veľmi potrebujeme. A teraz ďalší bod, ktorému sa chcem venovať um, um, naďalej nesplatené uh, faktory a záväzky, um, aká je reálna hodnota zaplatenia týchto záväzkov, keby ste nám, pani komisárka, mohli dať uh, výhľad, kam sa bude táto hodnota ubrať v budúcnosti. A okrem toho som sa chcel sústrediť ešte aj na posilnenie úlohy členských štátov, pretože ak tieto členské štáty majú akceptovať takúto disciplínu, tak mus, e, potrebujeme lepšie výhľady, e, lepšie analýzy do budúcnosti, čo sa týka FC. Už moji kolegovia komentovali e, vaše údaje o marži. Nemyslím si, že v tomto momente to nemusíme diskutovať, pretože je to stále predmetom rokovaní. A na záver, tá výzva, ktorú ste nám predniesli veľmi slušným spôsobom, a síce kontrola administratívnych výdavkov inštitúcií, myslím, že veľmi taktne ste predniesli parlamentu aj iným inštitúciám túto výzvu. Áno, ja to príjmam, myslím, že by sme mali e, nasledovať váš vzor. Ešte raz vám ďakujem, pani komisárka určite lepšia disciplína a lepšie zacielenie a zameranie vítame. Merci. Madame Ďakujem pekne. Pani Ajela. E, da by som sa poďakovala za prezentáciu, len chcem povedať to, čo už aj povedali predrečníci. Myslím si, že všetci zdieľame tie rovnaké možno starosti, obavy, pozeráme sa na to kriticky, ale chcem sa spýtať dve otázky. Špeciálne inštrumenty, o ktorých, alebo špeciálne nástroje, o ktorých tu hovoríte a tiež ma tu trošku znepokojujú e, tie prírodné zdroje a e, uzdržateľný e, rast pretože samozrejme to bude mať dopad tiež na polnospodárstvo a samozrejme potom tiež sú tam obavy, pokiaľ ide o Junckerov plán, že či to e, tiež e, bude adresovať výzvy e, súvisiace s Horizontom 2020 a Connecting Facility. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ako už ste aj počuli, kolegovia vám zablahoželali, poďakovali sa za vynikajúcu prácu odvedenú na rozpočte na nasledujúci rok. Ja sa k nim môžem len pridať. Len tri také menšie otázniky alebo poznámky. Možno mi to uniklo, ale nepočul som, že by ste spomenuli potrebu toho zelenšieho rozpočtu, respektíve zamerania sa, ekologického zamerania rozpočtu. Ak sa pozriem na čísla, napríklad na jadrový vývoj v, vo Francúzsku a na, myslím si, že tomu by sme sa mali viac venovať, ja nerozumiem úplne dobre tomu, ako tento fond pre strategické investície a rozpočet na rok 2016, e, ako spolu sedia, ako to povedal pán Ashford. Ako teda urobíme viac za menej peňazí. A po tretie, ak znova to správne pomenujem, alebo ak si spomen, spomínam správne, eh, v odpovedí na migračné tlaky chceme investovať viac peňazí spôsobom, ktorý sa mi zdá dosť nevyvážený. Eh, samozrejme, určite bezpečnostné služby budú šťastné za to, čo im ponúkame, ale zdá sa, že tie sumy pre legálnu migráciu sú, sú znížené. Aspoň tak sa mi to zdá. Teda neviem, či je to správne, tak e, lepšie pre mňa samozrejme, ale aspoň taký je dojem, ktorý mám. E, kto tam na mňa rozpráva? Takže, vidíte, som trošku zmetený. Čo tu je za tými číslami? ale som presvedčený, že si to môžeme objasniť. Ďakujem pekne. Pán Gajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Georgieva, že ste nám predstavili rámcové body rozpočtu pre rok 2016. Najskôr by som sa rád spýtal k niektorým platbám, respektíve číslam, a potom budem komentovať na v 6 a 7 som tomu rozumel tak, že ste to aj vy zdôraznili, že červeným vyznačená časť na 7. strane, toto sú rozhodujúce čísla, na pozadí toho, že zvláštne efekty rozpočtu pre rok 2015 by sme najskôr museli vypočítať a tento zvláštny efekt sa docieli potom tým, že záväzky z roku 2014 sme preniesli, čiže to bol jednorazový zvláštny efekt. Ak sme toto vypočítali, tak e, potom sme pri záväzkoch dosiahli 2,4% navýšenie a pri platbách 1,6%. A teraz v číslach ide o ďalších 10 miliard. Ja si myslím, s ohľadom na rozpočtové rokovania, ktoré boli veľmi náročné minulý rok, by bolo dobré, keby ste ešte skomentovali, ako sa táto hodnota delta vzťahuje k, eh, eh, ku konkrétnej problematike, k bežným rozpočtovým prostriedkom a máme tu otázku, teda ako sa tento prepočet bude vyvíjať ďalej. Ak si pozriem iba čísla, tak eh, sa mi natíska otázka, opäť delta medzi jednotlivými položkami možno by sme boli mohli niektoré hodnoty znížiť. Čiže ako my v Nemecku hovoríme, Um, dobrý rozpočet svedčí o dobre štrukturovanej politike. Ak si toto zoberieme za základ, tak samozrejme, že výrazný nárast rozpočtu v kategóriách 3 a 4 bezpečnostnej politike a globálnej Európe a taktiež občianskej politike ukazuje, že uh, Ehm, rozpočet sleduje politické výzvy EÚ. Toto pokladám za veľmi dôležité. A ďalší krok, e, či rada sa skloní v úvodzovkách pred týmito číslami. Ja som zvedavý na dve veci. Spomenie si rada na to, e, čo slúbili včera v súvislosti s číslami a platobnou krízou. Pozrieme si radu, dnes večer po 24 hodinách, keď sa stretneme v inom formáte, či bude platiť to, čo už slúbili. Ja by som rád varoval radu pred niečím takýmto, pretože ak všetko to je pravdou, um, čo, čo odznelo v rozhovoroch o platobnej kríze, najmä zvláštne politické výzvy pre EÚ v budúcom roku odzneli, rada potom nemôže akousi orgiou škrtania výdavkov v niektorých kategóriách reagovať tak, ako sa to dialo aj v minulom roku. Ja som teda veľmi zvedavý, či e, rada na základe včerajších rokovaní e, čo bude vlastne rada robiť Eh, včera sa hovorilo o riešení platobnej krízy a či spôsob, akým rada naloží s týmto návrhom, sa bude niesť v duchu tradície z predchádzajúcich rokov, alebo či politické výzvy, pred ktorými stojí celkovo EÚ pri prepracovaní rozpočtu, budú zreflektované. My za Európsky parlament budeme veľmi presne sledovať, čo sa tam bude diať. Ja sa teším, pani Georgieva, najmä z vašich komentárov týkajú zúčastňujúcich sa agentúr. Tento prístup podporujem, aby sme e, k ním nepristupovali rovnako ako v minulosti. Um, ide v mnohých prípadoch o priemyslom financované agentúry. Um, poskytujú určité služby na trhu. Samozrejme, že za to chcú e, poplatky, pretože poskytujú servis, služby, čiže tie platby sú oprávnené. E, Európskemu hospodárstvu tu poskytujú služby čiže majú potom na základe toho príspevky do vlastného rozpočtu a určite takéto agentúry nemôžu byť e, posudzované rovnako ako agentúry, ktoré fungujú e, z iných zdrojov a majú celkom iné úlohy. tento zmenený prístup týkajúci sa agentúr, to, na toto sa sústredíme. E, kolega Ešved hovoril o nedostatkoch v rámci agentúr. Myslím, že to myslel rovnako, ako som sa vyjadril ja teraz. My k tomu budeme mať aj internú diskusiu. Ja podporujem aj váš prístup, aby sme sa sústredili najmä na výkonnosť rozpočtu a efektivitu a vaša novozvolená vláda by sa snáď mohla sústrediť na výročnú e, správu generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárskú politiku. Uvidíte, kde je e, vysoká miera chybovosti a celkom určite sa budete môcť podľa toho potom orientovať vaša vláda má um, priamo vykonať eh, a plniť domáce úlohy, eh, najmä čo sa týka príspevkov zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Pani Georgieva bude musieť odísť najnieskôr tak 11.15. Ešte máme štyroch rečníkov. Ale ak chcete si vypočuť aj odpovede pani Georgieve, tak Musíte veľmi stručne, pán Maňka. Pán predseda, mne bude stačiť minúta na, na moje vystúpenie. E, je naozaj pozitívne, že rozpočet sleduje priority Európskeho parlamentu a aktuálne politické výzvy. Chcem sa poďakovať vám, pani podpredsednička, že vaše úsilie naozaj smeruje k znižovaniu záväzkov a že rok 2016 bude kľúčový preto, aby sme tieto záväzky výrazne znížili Chcem sa opýtať, že či existuje stratégia, ktorá e, nám zabráni tomu, aby sa situácia opakovala znovu o päť rokov, lebo dnes, e, v dnešnom štádiu sa to darí znížiť záväzky, ale opäť o päť rokov budeme v situácii podobnej, ako sme boli nedávno a že či existuje stratégia na to, aby sa situácia s, s, s obrovským rastom nezaplatených faktúr opakovala. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Udy. Tiež veľmi stručne len môžem zopakovať to, čo už bolo povedané, e, privítanie toho smerovania rozpočtu a tiež pokiaľ ide o platby, v kapitole 1a. Určite tam sa budeme musieť sústrediť na detaily a zobrať do úvahy samozrejme všetku tú debatu okolo FC. Určite tam bude aj dôraz na investície a výskum a nie len teda na investície do e, oblastí, ktoré poskytnú istý pákový efekt. Takže otázka, vyzerá to tu v kapitole 3, respektíve položke 3, respektuje tam taký otáznik ohľadom tej marže a tiež v podstate podporujem to, čo už tu padlo ohľadom agentúr, čiže pristúpať k ním rozdielne. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. I'll keep it short. Um... E, veľmi stručne. Už e, môžem iba zopakovať to, čo povedali kolegovia, e, poďakovať sa. A keď sa pozriem na tú prezentáciu, rozpočet 2016 sa viac zameriava na výsledky a nie len na percenta a čísla a e, naozaj toto môžem podporiť, pretože myslím, že to, čo je za vyššími číslami, tam sú ľudia, tam sú milióny európskych rodín, ktorí sa spoliehajú na e, rast v Európe a ten rast môže byť poskytnutý rozpočtom e, je viac než 7 miliónov mladých ľudí v mojom veku, ktorí si zúfalo hľadajú prácu a chcel by som vás poprosiť o láskavosť a spolu s kolegom, komisárom Tysenom je potrebná spolupráca s členskými štátmi, aby peniaze boli k dispozícii najmä pre týchto mladých ľudí. A v neposlednom rade rozpočet, e, keď sa znova pozriem na tú prezentáciu, tak vidím tam e, jasný odkaz, e, keď máme e, menšie investície, tak sú menšie výsledky a keď sú väčšie, tak samozrejme tie výsledky budú lepšie. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem za to, že ste sem prišli. Ďakujem. Pani Holmer. Vážený pán predseda, milá pani komisárka, milé kolegyňa a kolegovia, Musím byť veľmi stručná. Dobre, tak e, to poviem veľmi jasne. Mám pocit, že tento dokument viac skrýva, než by ukazoval. Uh, v minulosti sme dostali prezentácie, v ktorých boli jednotlivé rubriky a položky jasne uvedené, čo je v mínuse, čo je v pluse, ktorú oblasť je potrebné zaťažiť akým plusom alebo akým mínusom. V tomto prípade ste nám poskytli prehľad, ktorý prináša viac otázníkov než odpovedí a ja budem veľmi adresná, podobne ako kolega Gajer v prípade agentúr. Máme agentúry, ktoré e, sú veľmi dobre e, zabezpečené z rôznych ohľadov či už personálnych alebo rozpočtových a iné agentúry skôr um, sú podfinancované. Rovnako aj komisia má také oblasti, ktoré sú veľmi dobre personálne obsadené a iné nie. Čiže ak narastli úlohy, tak minulosť nám ukazuje, ja som to včera uviedla veľmi jasne, musíme um, konať tak, aby sme boli kredibilní v očiach občanov. Téma štart programov. Na posledných rozpočtových rokovaniach sme to naformulovali veľmi jasne, že začiatok fungovania programov nesmie byť oddialený. Teraz vidíme dvojročné zmeškanie. Do roku 2016 tieto programy sa začnú. Mňa teda nediví, že máme veľkú e, priepasť medzi záväzkami a prostriedkami. Ja totižto mám obavu, že o niekoľko rokov budeme sedieť vedľa seba a v tomto prípade bude priepasť medzi záväzkami a rozpočtovými prostriedkami ešte väčšia, ako to už kolega Maňka naformuloval. Um, je to skutočne tak. Ja e, som presvedčená, že to, čo ste nám tu predniesli, naozaj nie je presné. Pán predseda hovorí. No, možno sa to nejako dá e, zmeniť. Ja mám pocit, že len presnejším zobrazením môžeme pokračovať ďalej. No dobre, nevadí. V konečnom dôsledku uh, si e, tak či tak zistíme, čo sa za tými číslami skrýva. Ale opakujem ešte raz, táto prezentácia vyvolala viac otáznikov, než dala odpoveď. <laughs> E, myslím, že nemôžeme očakávať nejaký platobný zázrak, keď sa príjma viacročný finančný rámec e, s 52 miliardami, tak samozrejme tie, tá priepas tam bude čo, čoraz väčšia a väčšia. Dobre, a teraz si vypočujeme odpovede od tej najpovolanejšej. Myslím, že sme mali dosť konštruktívnu, pozitívnu debatu. Samozrejme, určite budeme mať ešte viac príležitostí pokračovať eh, v debate, pozrieť sa na tie čísla. Musíme sa venovať detailom pokiaľ ide o niektoré e, konkrétne otázky, tak e, zodpovieme ich písomne, tak aby sme sa ubezpečili, že je to jasné. Ale chcela by som e, odpovedať na také tie možno väčšie, všeobecnejšie veci, ktoré tuto vyvstali. Poprvé, je veľmi dôležité aby sme sa aby sme eh, možno sa viac venovali teda tým väčším veciam a menej tým menším, aby som to takto povedala. Eh, eh, identifikovať pozitívne a negatívne priority po mnohých desaťročiach, keď možno niektoré veci neboli potrebné. Myslím si, že určite je treba mať hlavne na pamäti jednu vec. Ako slúžiť lepšie našim ľuďom, našim občanom. Predovšetkým tí, ktorí sa e, spoliehajú na nás, že my budeme robiť tie správne rozhodnutia, e, pretože oni majú mnohé problémy, sú nezamestnaní, pretože výskumníci s e, vynikajúcimi nápadmi, namiesto toho, aby tie nápady realizovali, tak musia čeliť rôznym ťažkostiam, odchádzajú z EÚ a tak ďalej. A to je vlastne tá hlavná priorita, aby sme využili tento rozpočet. Je malý, ale môže E, priniesť veľa. Môže to byť ten chvost, ktorý krúti psom, ak vlastne dobre využijeme tieto peniaze. My týmto musíme byť doslova posadnutí. Samozrejme, to nie je vec, ktorú urobíme zo dňa na deň alebo v tomto jednom rozpočte, ale musí to byť náš obecný cieľ. Niekoľko konkrétnych poznámok tu padlo a chcem ich objasniť. Jedna ohľadom marží. E, tie sú tam z nejakého dôvodu. Sú e, to náš, eh, tak, tak, taký bezpe, eh, taká bezpečnostná eh, taká záchrana, tá rezerva. A keď sme mali jasno v marži na 2014, tak bola ponuka vlastne presunúť isté prostriedky z niektorých programov a potom sme videli, aká je situácia v roku 2015, tak tiež sme urobili vlastne to isté my sme vyzývali radu, bolo stretnutie, zasadnutie Koreper, oni sa pozreli na našu výzvu e, lepšie využiť e, túto rezervu, túto maržu. E, my samozrejme to odporúčame. Ako sa skončia rokovania, ja dúfam, že preváži konštruktívny duch, ktorý teraz vanie zo všetkých inštitúcií. Dúfam, že dosiahneme dobrú dohodu. Ale musím povedať, že my nerozmýšľame nad plánom Junckera ako uh, Junckerov plán versus uh, výskum a investície. Uh, vidíme to ako príležitosť na rozšírenie príležitosti. uh, pre e, podporu infraštruktúry, e, investícií, výskumu, investícií do digitálnej e, ekonomiky a digitálneho trhu a tak ďalej. Bola tu otázka ohľadom o iniciatívy pre zamestnanosť mladých, či to môže byť skutočne priorita, ak máme iba platby a nie záväzky. Áno, vedome sme prijali isté rozhodnutie, aby sme urýchlili záväzky tak, aby bola istota, že príde mnoho ďalších, aby sme v roku 2016 vykonávali platby. A ja som bola do toho tiež osobne zaangažovaná, e, moja reputácia e, v tom bola aby sme sa skutočne zamerali na zamestnanosť mladých. Musíme rýchlo napredovať. Áno, máme e, revíziu alebo hodnotenie v strede obdobia, máme tam maržu, vieme, na, čom, na čo sa dá použiť. A ak si budeme istí, že nezamestnanosť mladých bude naďalej veľmi kritická, tak dúfam, že tomu bude politická vôľa a koncenzus, aby sme sa pohli ešte ďalej. Ale uh, ja si za to stojím, za tým stojím, že je to priorita pre rozpočet 2016. E, potom otázka ohľadom e, toho zeleného rozpočtu. E, ospravedlňujem sa, že som to nesplnila, teda pardon, nespomenula. Máme tam to, e, ten cieľ 20%, predovšetkým pokiaľ ide o klimatické zmeny. Myslím si, že by to malo byť viac, oveľa viac ako 20%. E, myslím si, že každá časť rozpočtu by sa tomu mala venovať, pretože to dôležité pre našu ekonomiku, pre našu budúcnosť. Pokiaľ ide o tie nesplatené záväzky, neuhradené platby, tak e, my musíme chápať o čom to je, musíme chápať tú udržateľnosť a e, potom ten rozdiel 10 miliárd, ak máme, budeme mať dobré riadenie nových e, programov a ja počujem, áno, že ľudia hovoria, že prečo to tak dlho trvalo, nuž Všetci vieme, že 80 peňazí to je spoločná zodpovednosť e, komisie a členských štátov a samozrejme treba, na tango treba dvoch. Takže mm, niekedy možno je to tak, také ťažšie, ale my naďalej chceme e, plniť to, čo sa robí aj pri tých predpovediach. Takže ak sa zvýšia záväzky, tak musíme jasne vedieť, že tam budú platby. Áno, tuto kolega správne povedal, že e, treba napredovať treba nejaký pokrok a možno sa musíme spýtať, že či e, sme schopní toto udržať e, udržateľným spôsobom. E, máme hodnotenie v strede obdobia, potom na konci viacročného finančného rábca a na základe dôkazov treba potom zvoliť si ten správny postup. Naši ľudia určite chcú chcú napredovať aj v spolupráci s členskými štátmi, aby sme sa ubezpečili, že členské štáty na tej svojej strane nie, neposielajú len informácie, ale tiež riadia svoje projekty e, opatrným e, spôsobom, zodpovedným spôsobom, aby jednoducho sa neakumulovali tie nevyplatené e, faktúry. Pokiaľ ide o agentúry, Nuž, tu je problém. Musíme e, toto seriózne e, o tom diskutovať a venovať tomu pozornosť. A tiež medziinstitucionálnej skupine pre agentúry. A kde stojíme, pokiaľ ide o nowhere, nowhere. And... o tzv. sunset clause, musíme respektíve ja to chápem tak, že bol jeden prípad, keď agentúra možno e, neplnila presne svoj účel a e, je ešte táto e, agentúra otvorená, a funguje? Áno, odpoveď je, že stále funguje. Takže my musíme rozdielne pristupovať k jednotlivým agentúram a pozrieť sa na to, že či máme tú vôľu, tú odhodlanosť, aby to odhodlanie, aby sme zrevidovali tie agentúry, respektíve ich prehodnotili. Ale ak tá odhodlanosť nie je, nož, tak jasne, tam je problém. Musíme si byť veľmi istí tým, čo vytvárame a vedieť, že keď už ich raz vytvoríme, tak jednoducho tam budú, budú existovať, aj keď možno sa už nebude plniť ten účel, za akým boli vytvorené. Pokiaľ ide o indikátory e, výkonnosti, ak tie indikátory sú dobré, ak sú dobre aplikované, správne aplikované, tak máme ten dobrý základ na posúdenie toho, čo by malo naďalej existovať a čo nie. A momentálne, už politicky, to nie je veľmi ľahké presadiť a urobiť, ale e, musíme, musíme takto napredovať. E, myslím si, že áno, o tomto by mala e, diskutovať medziinštitucionálna skupina. Áno, vidíte, že len veľmi stručne a rýchlo som to prebehla, preto tiež možno sa tam vyskytli nejaké chybičky, pretože sme sa nevenovali úplne detailom. A ešte tá posledná vec, bola tam otázka, aké sú nástroje flexibility. E, e, to je ten e, fond pre prispôsobenie sa globalizácii, fond solidarity. Myslíme si, že sú nad stropom, ako viete, že samozrejme sú tam rozdielne názory oproti rade. A nástroje flexibility a, a pohotovostná rezerva, o tomto hovoríme a to si môžete nájsť podrobnejšie v tom dokumente. A potom prírodné zdroje e, zašleme písomnú odpoveď. Samozrejme, musíme sa pozrieť na každú kapitolu podrobnejšie urobíme to spoločne a budeme spolupracovať na, to, aby, e, na tom, aby rozpočet bol zdravý, aby sa implementoval s náležitou opatrnosťou. Len sa chcem ubezpečiť, že nič dôležité mi neuniklo. Áno, ešte sa spomenulo, že nikdy nebola rezerva nad 2,2 miliardy ale v roku 2008 e, tá marža bola 3 miliardy, takže bol tam jeden prípad, keď to bolo viac. Ale pokiaľ ide o tú maržu, tak ja nie som za vysoké marže, len aby teda existovali nejaké marže. Ja by som chcela, aby tie marže boli, aby boli zdravé, aby sa dali využiť, keď sú potrebné. Máme tú globálnu maržu pre e, záväzky a platby. Nuž a pri tom hodnotení mali výsledok by mal byť taký, že to, čo sa nepoužije, tak by sa nemalo, nemalo by to prepadnúť, nemali by sme o to nejako prísť. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za ten čas, ktorý ste mi venovali a ja bohužiaľ už budem skutočne musieť odísť. Ďakujeme veľmi pekne za tieto chvíle, ktoré ste s nami strávili. Teraz sa budem sústrediť na to, čo povie rada v nadchádzajúcich týždňoch. Zasadneme a budeme vás informovať o našich prioritách. Hovorili ste o zamestnanosti mládeže. To je téma, ktorú sa Európania zaoberajú a keď chceme nájsť odpovede, aby opätovne sa objavila nádej, aby mladí mali nádej v Európe, ktorí sú momentálne nezamestnaní, tak sa musíme sústrediť na mobilitu. A iste budeme hovoriť o Erasme, program Erasmus, Erasmus+. Ďakujem pekne. Je to malý rozpočet, len 1% HDP, ale preto treba dávať veľmi veľký pozor, aby sa financovalo to dôležité, aby sme za menej dostali viac. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Merci, beaucoup. À ce soir. Bien, nous nous reverrons ce soir dans le trilogue sur Ďakujem pekne, uvidíme sa dnes večer na trialógu o FC a dúfam, že tento trialóg bude už záverečným trialógom. Má niekto ešte nejaké pripomienky v bode rôzne? Nie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 8. júna o 19.00 do 21.00 v Štrásburgu. Zasadnutie je tým ukončené.